teda odvolali. To je môj oznam. Ďalší bod na programe, spoločná rozprava Absolutorium za rok 2013. Pán Čarnecký je e, spravodajca e, v tejto veci a máme tu tri správy, prvá, druhá, tretia a vo všetkých prípadoch teda je e, spravodajcom práve pán Čarnecký. Takže nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dámy a páni, toto je dôležitá rozpráva. Je mi ľúto, že sa odohráva takto neskoro v noci o takomto čase ľudia väčšinou už eh, o takomto čase pozerajú filmy, nejaké trillery, prepadovky a neviem čo všetko. Aj tu hovoríme nakoniec o peniazoch, ktoré treba kontrolovať, ak eh, chceme, aby Európa, Európska únia, Európske inštitúcie chránili eh, svoj, svoju reputáciu, aby pracovali pre našich daňovníkov. Máme tu Európsky inštitút pre inovácie a technológiu, ktorý sa nachádza v Budapešti a chcem v tejto súvislosti povedať, že tento inštitút e, implementoval ex post audity v teréne. A takisto vylepšili e, k certifikáty kvality, pokiaľ ide o transakcie, tým, že isté postupy a úsmernenia, inštrukcie pozmenili alebo novelizovali. A e, teda e, prišli s e, novou metodológiou certifikáciu, takisto vylepšili svoje postupy v oblasti verejného obstarávania a tak ďalej. Čiže naozaj môžeme povedať, že e, v tomto prípade e, došlo k pokroku, teda Európsky inovačný a technologický inštitút EIT. Pokiaľ ide o e, legálnosť grantov eh, a ich transparentnosť, eh, táto teda situácia sa zlepšila, ale treba pamätať na to, že Európsky súdny, pardon, eh, dvor auditorov druhý krát za sebou vydal tzv. kvalifikované stanovisko. A mohli sme takisto zdôrazniť, že približne 87% nákladov vynaložených e, v teréne bolo spochybnených. E, aspoň takto to vnímajú auditory. Sú to sumy, ktoré boli si vyžadané zo strany príjemcov, ale teda dochádza k tej situácii, že e, je tam istá, isté riziko irregularity. Treba sa teda bližšie pozrieť na aktivity tohto inštitútu EIT. Dve kvalifikované stanoviska povedali, že v minulosti, najmä v minulosti, tento štitút nefungoval tak, ako mal. A teraz by sme sa mali sústrediť na musia na overenie toho, či dnes už e, tie e, požadované zmeny tento inštitút e, implementuje. Potom pokiaľ ide o tie ďalšie dve správy, Artemis a ENIAC, podľa mňa tieto si nevyžadujú nejakú špeciálnu diskusiu, tieto vlastne spoločné podniky E, takže nebudem sa k tomu bližšie vyjadrovať, pretože toto sme už vlastne e, prebrali v minulosti. Pokiaľ ide o radu, tak je tu vec, e, ktorú som už teda takto, už som povedal v minulosti, že Európska rada by mala mať demokratickú zodpovednosť voči svojim občanom primeranú rozpočtu tejto inštitúcie. E, veľa otázok ešte nebolo vyriešených, pretože, musím tak sarkasticky povedať, že e, rada e, pravidelne nereaguje na naše žiadosti o napríklad vysvetlenie rôznych vecí. Takže nemalo by nás prekvapovať, že zamietame absolutorium pre radu. Toto E, nie je možno taká veľmi pekná hra, ktorú tu hráme medzi parlamentom a radou. Táto hra by sa mala skončiť, ale potrebujeme aj e, politickú volu zo strany e, rady. Ďakujem pekne, pán komisár Stylianidis. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán spravodajca. Som tu v mene pani Georgievi a Komisia berie na vedomie návrhy, ktoré pripravil výbor pre rozpočtovú kontrolu, pokiaľ ide o povolenie absolutária, pokiaľ ide o počítačové systémy, pokiaľ teda ide o ten systém spoločného podniku Artemis. Takisto pokiaľ ide o Európsky inovačný a technologický inštitút EIT, takisto pokiaľ ide o spoločný podnik ENIAC a tak a zamietame e, e, absolutórium, pokiaľ ide o všeobecný rozpočet za rok 2013. Berieme na vedomie, že parlamentný výbor pre kontrolu, parlam, pre kontrolu rozpočetu vlastne implementovalo také kroky, ktoré podporujú fungovanie systému, ktorý nahradil ENIAC a týmto vlastne sa uh, povolí, povolí absolutórium za rok 2013. ENIAC a Artemis preukázali, že PPP projekty, kde je ten trojstranný model, ktorý vlastne zoskupuje členské štáty ako aj financie z Európskej únie spolu s priemyselnými investíciami na to, aby sme mali konkrétne výsledky ako napríklad nízkoelektrické čipy alebo iné štandardy, ktoré sa týkajú softverových platformiem. Tieto vlastne priemyslu v Európe dávajú tú výhodu, pokiaľ je konkurencieschopnosť a navyšujú kapacitu, pokiaľ ide o dorast, pokiaľ ide o rast, tak ako sa to vlastne preukázilo, pokiaľ ide o investície do týchto partnerstiev. Obe iniciatívy vlastne majú veľkú mieru takéhoto pakového efektu. Každé euro z verejnej sféry vlastne prinieslo investíciu vo výške minimálne 3 eur, ktoré, vlastne do toho ktoré do toho vlastne vplatili priemyselná sféra. ENIAC a Artemis vlastne týmto spôsobom prinášajú mimoriadnu príležitosť a efektívny spôsob, pokiaľ ide o rozvinutie priemyselnej sféry a takýmto spôsobom podporuje aj cez európska spolupráca. Týmto sa vlastne vytvára kritická masa, pokiaľ elektronické komponenty a systémy, ktoré sú veľmi dôležité pre digitálnu budúcnosť Európy a tie iniciatívy vlastne zafinancujú každý rok viac než 3 tisíc európskych najlepších inžinierov a výskumníkov v tejto oblasti. Ich práca nám pomáha, pokiaľ ide o udržateľnosť, minimálne 80 tisíc pracovných príležitostí každý rok a v rámci Horizontu 2020 rámcového programu ENIAC ako aj Artemis EU sa s Artemisom spojili vlastne do tohoto nového, do tohoto nového programu Excelu a v tomto Excele sú štruktúralne riešenia, ktoré boli nájdené, pokiaľ je verifikácia ex post audity nových výdavkov. A v návrhu uznesenia komisia vlastne sa od nej očakáva, aby urobila evaluáciu a vyhodnotila hodnoty Eniaku a Artemisu, aby sa to považovalo aj pre, pre proces absolutória na rok 2014 a komisia má v zámere e, zosúľadiť tieto požiadavky, pokiaľ ide o e, nariadenie Excel, kde vlastne e, sa počíta s tým, že komisia vlastne urobí strednodobé vyhodnotenie Excelu, kde sa to bude začlenovať aj posled, to bude obsávať aj posledné vyhodnotenie Eniaku a Artemisu a takýmto spôsobom vlastne budeme robiť aj oddelené e, vyhodnocovacie procesy a to vlastne bude zaťaženie, pokiaľ ide o našu prácu na úrovni komisie. Takisto by som chcel zopakovať, že komisia poskytne poradenskú činnosť a plnú mieru podpory Excelu a, a budeme sa ďalej snažiť riešiť tie obavy, ktoré vzniesol Európsky parlament. Európska inštitúcia, Európsky inštitút pre inováciu a technológiu zaznamenal veľkú, veľké zlepšenie, pokiaľ ide o tie identifikované oblasti, ktoré, na ktoré parlament v svojom rozhodnutí z apríla poukázal, pokiaľ ide o regulérnosť a právnosť transakcií tohto inštitútu. EIC prehodnotil svoju metodiku, pokiaľ ide o audit a Máme tu nové usmernenia, pokiaľ ide o kapacity verejného obstarávania v rámci tohto inštitútu a týmto vlastne sa tá krivka chybovosti e, pohybuje na úrovni iba 0,9%, e, 1,9% a takisto EIT urobil konkrétne opatrenia, pokiaľ ide zlepšenie monitoringu a plánovacích kapacít a takisto by sme chceli poukázať na to, že výťažca tohto Eh, tohto ročného ocenenia EIT, pán Govida Abedvaj, bol vybratý ako finalista v rámci súťaže pre podnikateľov do veku 30 rokov. Toto je vlastne ten konkrétny dopad, v rámci ktorého EIT mal fungovať. Rada a pokiaľ je teda ide o absolutórium za radu, tak to komisia požaduje, aby sme mali konkrétne riešenie, avšak toto ešte nebolo stále nájdené, pokiaľ ide o tie dve odvetvia rozpočtových úradov, ktoré majú teraz trvať na 6 rokov. A komisia má za to, že inštitúcia by mala spolupracovať na to, aby sme mali dobré fungovanie týchto procesov. Takisto máme za to, že toto bude vyriešené E, zo strany oboch inštitúcií. Ďakujem pekne. Mulțumim și noi. Domnul Marinescu, un minut și... Ďakujeme veľmi pekne, pán Marinescu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Spoločné podniky sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o rozvoj a rozvojové aktivity pretože veľa peňazí bolo na tieto podniky venované a tieto peniaze museli byť správnym spôsobom spravované. Tieto spoločné podniky majú určité, teda sú to v minulosti známe omeškania, pokiaľ ide o absolutória a to viedlo k zlepšeniam, takže dúfam, že tu nebude ešte kvalifikované vyjadrenie účtovného dvoru, pokiaľ ide o obdobie 2014 Budeme hlasovať za našu stranu, pokiaľ ide o absolutórium, ale potrebujeme väčšiu transparentnosť, potrebujeme potrebné analýzy tých výsledkov. Preto by som chcel požiadať, aby komisia nám dala predbežnú správu, pokiaľ ide o ENIAC. A tu by som chcel teda uvítať slub Európskej komisie, ktorý nám dala. EIT vlastne pracovalo už istú dobu a potrebujeme presne vedieť, aké sú to výsledky, potrebujeme teda predbežnú správu, pokiaľ ide o využívanie európskych peniaze, pokiaľ ide o verejné súkromné investície. Pokiaľ ide o absolutum za tak si myslím, že potrebujeme dosiahnuť konkrétne výsledky. Zamietnutie, poskytnúť absolutórium z dlhodobého hľadiska nepovedie k žiadnemu výsledku. My sme zodpovední pred našimi občanmi, aby sme tu mali konkrétne riešenia. Inak by sme mohli povedať, že tento proces absolutória ako keby nebol nejakým vážnym postupom. Ďakujem, pán Von, máte minútu. Okay. Uh, uh, thank you, Ďakujem pekne, hovorí pán Vogan budem hovoriť k absolutóriu EIT, pretože som bol tieňový spravodajca. Pokiaľ ide o túto agentúru, tak sa chcem všetkým poďakovať spravodajcovi za jeho spoluprácu k absolutóriu a k správe k tomuto absolutóriu. Najprv sme zamietli poskytnúť absolutorium EIZ a to z viacerých dôvodov. Najprv sme tu mali tie 3% um, linku chybovosti, pokiaľ ide o granty, takisto to boli chyby, pokiaľ ide o obstarávania, takisto to boli určité problémy, pokiaľ ide o e, zamestnancov. A vtedy sme zaznamenali zlepšenie situácie, pokiaľ ide o EIT. Urobili sa to určité nápravy a takisto nedávno som navštívil EIT osobne a na vlastné oči som videl ten pokrok, ktorý tu bol zaznamený Napríklad, ako povedal aj pán komisár, tá mierka chybovosti teraz je na úrovni 0,9%, sú tu nové opatrenia, pokiaľ ide verejné obstarávanie, takisto sa spustili aj nové e, personalistické postupy, ktoré vlastne prispiejú k tomu, aby sa e, znížila fluktuácia zamestnancov. Takže chcem sa poďakovať, ja budem v každom prípade hlasovať v tom zmysle, aby sa poskytlo absolutórium EIT a takisto si myslím, že keď budeme mať tú správu e, ústavného dvoru, pokiaľ ide o absolutórium 2016, tak budeme vidieť konkrétny pokrok zo strany EIT. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, ctení kolegovia. V apríli sme oddialili rozhodnutie, pokiaľ ide poskytnúť absolutórium pre Európsky inovačný technologický inštitút, pokiaľ ide o finančný rok 2013. Ale potom, čo sme vlastne koncom júna dostali správu z EIT, kde nám boli poskytnuté informácie ohľadne toho pokroku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, tak vidíme, že sa tu zlepšila situácia to vo viacerých oblastiach. Predovšetkým, pokiaľ ide o oblasť správnosti a regulárnosti transakcií, inštitút sa zlepšil, zlepšil kvalitu certifikátov auditu využívajú novú metodológiu, ktorá ďalej zlepšila aj e, ex ante a ex post verifikáciu. Tie interné procesy tohto inštitútu vlastne sú v plnej miere v súľade s pravidlami ohľadne verejného obstarávania. Ďalej, pokiaľ ide o poradenskú činnosť, ktorú poskytujú ktoré poskytuje tento inštitút, tak tu boli ďalšie kapacity zapracované. A pokiaľ ide o ďalšie zmeny, tak tie sú takisto pozitívne sú tu lepšie monitorovacie postupy, ktoré sa zlepšili, pokiaľ ide o kapacitu čerpať finančné prostriedky, pokiaľ ide o tých, ktorí tie peniaze z tohoto inštitútu dostávajú. A výsledok je, že vlastne v rámci interného auditu e, vidíme pozitívne zmeny, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu určitých prvkov, ktoré sa týkajú akčného plánu tohto inštitútu. Teda do konca roku 2015 sa očakáva, že väčšina týchto krokov sa urobí teraz sa počíta s tým, e, že sa tu zverejní špecifická správa Európskeho účtovného dvoru, kde sa vlastne e, pozrieme spoločne na to, pokiaľ ide ten pokr- pokrok v tejto, na tomto inštitúte. Chcel by som poukázať na tú distribúciu e, jednotlivých štruktúr inovačných komunít v rámci Európskej únie. Zaznamenali sme tu pozitívne zmeny, podporujeme poskytnutie absolutária pre tento inštitút, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu pre tento inštitút a to sa takisto týka aj tého rozpočtu na rok 2014. Teraz zostane slovo pán Šoltes, nech sa páči, máte 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel zamerať na otázku absolutória pre radu. E, už ubehlo 6 mesiacov, odkedy parlament odložil e, absolutórium pre radu a dnes znova diskutujeme o tom, či rada poskytne informácie o tom, ako naklada s financiami. Proces absolutória je povinný pre všetky európske inštitúcie a rada by nemala byť žiadnou výnimkou. Implementácia a kontrola jej rozpočtu by mala podliehať skrutíniu, presne tak ako v prípade iných inštitúcií. Ja sa pýtam, ako je možné, aby Európsky parlament e, nemal možnosť nahliadnúť do rozpočtu rady toľko rokov po sebe. Ako je možné, že v niektorých rokoch, alebo pred, po toľko rokov nevidíme, alebo, teda, alebo ne, nie sú tu žiadni zastupcovia rady, keď sa o tejto veci vedie rozpráva. Občania Európy majú právo na to, aby e, vynakladanie rozpočtu bolo transparentné a aby, aby sa zodpovedali príslušné osoby a je nevyhnutné apelovať na radu, e, ale zdá sa, že ani toto už nestačí. Už nestačí, aby sme radu vyzývali a preto zelení zaviedli alebo predložili pozmeňovací návrh, ktorý by po prvýkrát mal zaviesť finančné, e, finančnú rezervu pre radu, teda neudelíme absolutórium rade na rok 2013 a chceme takéto správanie pokutovať aj v rozpočte na rok 2016. Ďalší rečník, ja by som chcel poďakovať za e, tú vašu odvahu zamietnúť absolutórium rade na rok 2013 pretože veľmi zriedka sa na, tej, na tomto mieste vidí nejaká kritika európskej inštitúcii, ale uh, E, myslím, že tu ide o úplné zlyhanie komunikácie s radou, ktorá absolútne neodpoveda na otázky. Naše otázky týkajúce sa mm, vynakladania prostriedkov alebo e, stavebných projektov, ako napríklad Residence Palace, Eh, zostali nezodpovedané. Takže ja osobne by som chcel poďakovať spravodajcovi za túto neobvyklú odvahu, ale v tejto situácii eh, to asi nie. Nemalo by to byť až také neobvyklé, pretože eh, v absolútnom nebolo udelené na rok 2009, 10, 11, 12 a my hovoríme ešte o roku 2013 a to je dva roky dozadu a stále nemáme tieto odpovede. Takže Rada nám jednoducho nedáva žiadna odpoveď a myslím si, že v Európskej únii jednoducho inštitúcie sa, sa správajú podľa e, pravidel alebo nie. A toto je absolútna, absolútna hamba, keď parlament je takto ignorovaný. Na nešťastie Európska únia takto funguje úplne bežne. Pán Zdechovský na 1 minútu 30. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár a vážené dámy a páni, už na začiatku tohto volebného obdobia sme jednoznačne vyhlásili, že nebudeme tolerovať žiadnu chybovosť v prípade agentúr, Takisto nebudeme tolerovať chyby v rozpočte Európskej únie. Inštitút pre inovácie a technológie mal v minulosti zásadné problémy s implementáciou rozpočtov a takisto s legalitou svojich grantových transakcií. A tento inštitút nebol schopný zabezpečiť ani ex ante overenie výdavkov, ani nezávislý audit. Pritom fluktuácia zamestnancov agentúre bola nadpriemerná a celkový manažment e, prevádzky bol veľmi slabý. A preto sme sa rozhodli audit tejto agentúre pozastaviť Avšak s nástupom nového vedenia pozorujeme veľké zmeny. Preto sme sa rozhodli EIT absolutorium na rok 2013 udeliť, ale s podmienkou, že, ho, že ju budeme aj naďalej pozorovať. Na strane inštitútu došlo k veľkému posunu a preto podporujeme udelenie absolutória. Ja by som chcel zdôrazniť, že zatiaľ čo inštitút aj naďalej sa snaží riešiť problematické oblasti, ten problém v tejto chvíli e, riešime o mnoho väčší, a to s radou. Rada opakovane nezískala absolutorium Európskeho parlamentu a tu si myslím, že je aj úloha komisie, ktorá by sa mala celú problematickú záležitosť čo najskôr vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Balčitis, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. dosiahol sa pomerne veľký pokrok pri implementácii akčného plánu, ktorého cieľom malo byť e, napravenie nedostatkov, ktoré konštatoval dvor auditorov. Bol zavedený osobný auditový mechanizmus a zavedený systém hodnotenia kvality. Takisto došlo k výmene informácií o požiadavkách e, na informačný systém, došlo k výmene osvedčených postupov, bola, zaved, bola zlepšená politika zabraňovania konfliktu záujmov. Databázy boli zlepšené tak, aby sa e, mohlo efektívne brániť konfliktom záujmov, aby mohli byť podnikané kroky. Ale keďže e, ENIAC a Artemis neexistujú separátne, tá nová spoločnosť, ktorá bude e, pokrývať oba, tak bude vlastne spoločná, preto by sme mali udeliť absolutorium. Ďakujem veľmi pekne, pán Dojč, na minútu 30 hovorí predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Cení poslanci, poslanky, nepokiaľ ide o zamietnutie absolutária pre radu, to nie je žiadna novinka, pretože vlastne už celé roky rada ignoruje želania priamo parlament vlastne takýmto spôsobom odmieta absolutórium. Rada nikdy nie je prítomná, keď sa hovorí vlastne o absolutórium pre radu, takisto nereaguje na otázky parlamentu, nepri, nesprístupní ani dokumenty, ktoré sú bezprostredne potrebné na to vlastne, aby sa tento postup absolutória vôbec mohol uskutočniť. Nemáme dostatočné informácie ohľadne pozadia politiky napríklad budov, pokiaľ ide o rado, pokiaľ ide o výdavky, pokiaľ ide o výsledky a nemôžeme vlastne ani nahliadnúť do plánov finančného manažmentu a z tohto dôvodu nemôžeme urobiť ani žiadne dôvodné rozhodnutie, ktoré ide finančný manažment rady. Rada nemá žiadny rešpekt, pokiaľ ide o tieto pokroky a postupy, ktoré sa týkajú všetkých inštitúcií, európskych, inštit... európskych inštitúcií a Európska EPP podporí vlastne spravodajcu, aby sme odmietli absolutórium. Ďalší rečník, pán Sarvama. Pán Sarvama tu teda nie je, takže poprosím pani Gresla, aby sa ujala slova. Pán prezident, pán komisár, líbe... Vážený pán komisár, vážený pán predseda, absolutórium je úloha, ktorú vlastne, ktorá je ukotvená v parlament, pre parlament. Vlastne tu ide o mm, minútu slávy, pretože tu vlastne očakáva sa od nás, ako my zareagujeme na to, aby sme sa vyjadrili tomu, ako sa tie finančné prostriedky vynakladajú. Áno, pokiaľ ide o tie spoločné inovačné podniky, tak to je v poriadku, ale my jednoducho potrebujeme mať prehľad a stále som e, vidím, že aké sú tu problémy v týchto malých rozpočtoch. To sú malé rozpočty a vidíme, že sú tu problémy, takže vlastne by sme tu mali postupovať oveľa transparentnejšie v týchto malých rozpočtoch, oveľa transparentnejšie ako v, napríklad v našej vo väčších rozpočtoch. Je škandál, pokiaľ ide o radu, že rada tak málo vážne berie tú vlastnú zodpovednosť všetky, odvo, odobriť všetky výdavky Európskej únie. Rada sa zdráha vlastne venovať sa ostatným inštitúciám, aj pokiaľ ide o tie odporúčania, pokiaľ ide o správny manažment. Je to vlastne ukotvené v zmluvách takýmto spôsobom. A my medzičasom sme vlastne e, to spracovali sami a bolo by dobré, ak by sa rada konečne prepracovala, aby jednoducho tento trn z našej pety vyťahla. Je úplne smiešne, ako postupuje. Ďakujem pekne. Pán Bogovič na jednu minútu. Zrejme bez mikrofónu. Vážený predsedajú, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. Absolutorium je bežný postup aj v súkromných firmách, kde ho vykonáva alebo udelujú, udeluje vlastník alebo akcionári a takisto vo verejných inštitúciách je to úplne bežná záležitosť, ktorá sa rieši na pôde volených zástupcov. A preto vítam túto správu spracovanú spravodajcom, ktorá sa týka Artemisu, Eniaku a tiež EIT. A hoci e, za rok 2013 boli vykonané určité zlepšenia, boli zohľadnené isté odporúčania a takisto boli uposluchnuté isté inštrukcie. A problémom zostáva, že rada si stále nepraje, aby bola prezentovaná pred parlamentom ako inštitúcia, ktorá je otvorená a zodpovedná a preto e, je tu odporúčanie neposkytnúť alebo neudeliť e, absolutorium rade a dúfajte, že bude v budúcnosti rada zodpovednejšia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz pristúpime k, e, k diskusii Catch the Eye. Pán Maria s jediným rečníkom a týmto ho vysílam, aby sa ujal slova. Vážený pán predsedajúci, aby sme zabezpečili transparentnosť a demokratickosť postupu musíme, pozrieť, musíme sa pozrieť na články 316, 317 a 318 zmluvy, ktoré umožňujú vypustiť časť rozpočtu a tu môžeme túto situáciu uplatniť na radu, ale Nemôžeme dopustiť, aby rada bola štátom v štáte. Ak rada totiž ne, neodpovedá na otázky parlamentu, tak je treba výdavky rady skúmať presne tak, ako výdavky všetkých iných inštitúcií Európskej únie. Písomnú odpoveď by rada mala poskytnúť aj ohľadom úveru, ktorý bol využitý na zakúpenie budovy e, Residence Palace v Bruseli. A túto odpoveď by rada mala, posky, rada mala poskytnúť okamžite, ak má rozpočet byť, e, ak má byť rozpočtu udelené absolutorium aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci, slovo má teraz komisár. Vážený pán predsedajúci, vážený pán spravodajca, ako iste viete, som tu v zastúpení e, drahej kolegyne Kristaliny Georgievy a Chcel by som ešte raz poďakovať, príležitosť, poďakovať za príležitosť, za to, že tu môžem prehovoriť eh, v tomto pokračujúcom seriáli Absolutória pre radu a eh, vítam návrhy udeliť absolutórium spoločnému podniku a EIT. Spoločný podnik eh, ten vykonal pomerne zásadné zmeny v nakladaní s peniazmi a v kontrolných systémoch a komisia bude naďalej poskytovať e, podporu a poradenstvo v pokračujúcej snahe riešiť e, výhrady Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Aveți cuvântul. Domnule Cernețchi, aveți cuvântul.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 naozaj platí, že sme už ukázali, tak povediať, žltú kartu Európskemu inštitútu pre inovácie technológiu a spravili sme to veľmi správne, naozaj právom, pretože potom sa ukázalo, že začal fungovať lepšie a dosiahol aj pokrok, pretože sme ho proste prinútili fungovať efektívnejším spôsobom. Pokiaľ ide o radu. Naozaj pred šestimi mesiacmi sme boli v situácii, kde sme varovali radu, kde sme dali teda tú žltú kartu, ale e, žiadna reakcia nebola. A aj my v Polsku hovoríme, keď sa rozprávate s obrazom, môžete mu niečo povedať aj stokrát, nič sa nestane. A všetky politické skupiny súhlasia e, bez ohľadu na naše iné e, rozdiely, že toto je neakceptovateľná situácia. Máme takýto problém s radou už 5 rokov za sebou. A naozaj správne tu bolo povedané, že občania toto od nás očakávajú. Naozaj ide tu o škandálnu situáciu. Je to, je to možno silné slovo, silné vyjadrenie, ale je to exaktné vyjadrenie. Proste rada odmeta spolupracovať aj tu kolega Vlavo e, veľmi správne povedal, že je to príbeh, ktorý sa ako keby nikdy nekončil. Čiže musíme byť e, odhodlaní, musíme byť konzistentní a je to naozaj otázka cti pre nás v Európskom parlamente. Musíme byť odpovední. Máme tu našich občanov, našich e, voličov a voči ním musíme byť zodpovední. Čiže nesmieme sa vzdať a musíme naozaj tlačiť na radu, aby sa s nami rozprávala, prinútiť ju. My chceme byť partnermi v dialogu. A teraz, ako som e, už slúbil, e, ja som e, chcel povedať niečo osobné. Zistil som, že môj syn bol zvolený za poslanca Polského parlamentu druhýkrát za sebou a to ma veľmi teší, že to tu môžem oznámiť. Áno, ďakujem pekne. E, hlasovanie bude zajtra k tejto správe, k týmto správam pána Čoneckého. Rozpráva je uzavretá. Ešte tu modrá karta. Respektíve takto chcem e, vám ešte raz pogratulovať. Tak, pardon. A vážení kolegovia, teraz